pochybnenie e, tohto, e, tejto opravy. Túto opravu tým považujeme za schválenú. Teraz prechádzame k hlasovaniu o správe Jensen Holmeier. Je to hlasovanie o rozpočtovom postupe. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Rada, nech sa páči, máte slovo. Uh, Miss President, honorable members. Vážený pani predsedajúca, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, chcel by som vám zablážať tomu, že ste uzavreli svoje hlasovanie o rozpočte Európskej únie na finančný rok 2014. Rada s uspokojením berie na vedomie, že Európsky parlament potvrdil dohodu, ktorá bola 11. a 12. novembra prijatá na zmierovacom výbore. Ako viete, dohoda, ktorú prijal tento výbor, zahrania viacero spoločných vyhlásení. Rada dôrazne podporuje tieto vyhlásenia a je odhodlaná e, tieto dohody plniť. Pani predsedajúca, dovolte, aby som túto príležitosť využil na to, že sa poďakujem pánovi Alenovi Lamasúrovi ako vedúcovi, vedúcemu rozpočtového výboru Giovanni Lavia a ďalším členom Európskeho parlamentu, ktorí sa zúčastnili na rozpočtovom e, postupe. Ďakujem im za ich konštruktívny prístup. Ďakujem. A E, teraz tu máme spoločný text zmierovacieho výboru, e, ktorý bol schválený parlamentom a radov. E, rozpočtový postup prebiehal v súlade so zmluvou a preto možno rozpočet na rok 2014 považovať za prijatý a týmto sa definitívne prijíma rozpočet, podpíše predseda Európskeho parlamentu ešte dnes. Quindi, eh, andiamo. Týmto prechádzame k Hanovej správe, Dehanovej správe, pardon. Eh, eh, končím hlasovanie. Však ho... Aprovato. Správa je prijatá. Správa e, Giovanniho Lavia. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Fernandesová správa. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatá. E, rada ešte poprosila o slovo k správe Lavia. Pani eh, predsedajúca, vážení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni, Európsky parlament práve prijal pozmenujúci návrh pozícii rady k návrhu pozmenujúceho rozpočtu na rok 2013. Toto, tento pozmenujúci návrh je v súlade s politickou dohodou, ktorá bola minulý týždeň dosiahnutá v zmierovacom výbore v rámci spoločného textu o rozpočte na rok 2013. V súlade s poslednou vetou článku článku 314 odsek 4c zmluvy o fungovaní EÚ vás môžem informovať, že Rada schvaľuje pozmeňujúci návrh, ktorý prijal Európsky parlament v súvislosti s pozíciou Rady k návrhu opravného rozpočtu na rok 2013 preto ne, sa nepredpokladá ďalšie stretnutie zmierovacieho výboru na základe príslušného e, článku zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ďakujem. Relazione Boge. Appello nominale, votazione. Ďakujem. Ďakujem. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Relazione... Prijaté. Správa Marinesku. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Správa Moreira. Otváram hlasovanie, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatá. Prostava správa. Za, proti, zdržali sa, prijatá. klesová správa. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatá. Sartorio správa. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Marta. Uh, e, Správa o Benista Hork. Clay. Nech páči, máte slovosť. Ehm, pani predsednička, k tomuto bodu som hovorila v pondelok a konštatujem, že konferencia predsedov porušila príslušný článok aj naše nariadenie. Zakazuje nám totiž hlasovať za demokratických podmienok. Je mi to veľmi ľúto. Včera večer som sa naposledy pokúsila navrhnúť e, v mene e, výboru pre zamestnanosť, aby sme v rámci ústnej otázky sa mohli vyjadriť e, k 25% využitia koheznej politiky. Ľutujem, že mi to nebolo umožnené. Ďakujem. Honorevole Ferreira, prego. Pán Ferreira.

Ďakujem. E, v mene našej skupine sme, skupiny sme predložili niekoľko pozmeňujúcich návrhov k tejto správe, návrhu nariadenia o spoločnom rámci a myslím si, že je nepriateľné, že postup, ktorý bol stanovený pre toto hlasovanie, neumožňuje, aby sa mohlo hlasovať o našich návrhoch. Myslíme si, že to je nedemokratické obmedzenie, nepriateľné, pokiaľ ide o práva poslancov, ktorí návrhy predložia a nie je možné hlasovať e, proti ním ani za ne. Preto žiadam, aby tento postup bol revidovaný a aby sa umožnilo hlasovať o našich návrhoch. V opačnom prípade si musíme položiť otázku, prečo sa niekto bojí, aby sa o našich návrhoch hlasovalo. Diamo atto del, delle, degli interventi, ma do... Berieme na vedomie e, tieto príspevky, ale napriek tomu e, musíme pokračovať s hlasovaním. Ako bolo povedané, konferencia predsedov už dala najavo svoje stanovisko a predseda Schulz takisto na začiatku dal najavo svoje stanovisko. Takže teraz musíme pokračovať e, s prvým blokom a posledný príspevok e, od poslancov. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca tiež som chcela požiadať o to, aby sme ešte raz premysleli toto stanovisko. Chcela by som eh, priniesť návrh článku 21. Tu ide o makrokondicionalitu, to je dôležité pre krajiny so štrukturálnymi fondmi. A musím povedať, že toto tu zase nemá nič spoločné so štrukturálnymi fondmi. Eh, musí tu byť eh, akceptovateľný aspoň minimálny návrh tejto otázke. Dobre, váš ústny pozmejúci návrh sme zaznamenali. Chcete ešte hovoriť? ešte sa, te sa nepýtali, či e, poslanci namietajú proti tomuto ústnemu pozmecu navrhu a my namietame e, proti e, tomuto pozmecu navrhu pani Beres. Ehm, myslela som si, že som objasnila tú situáciu, ale znova zopakujem. Pozmeňujúci návrh je nepriateľný. Najprv musíme hlasovať o bloku číslo 1, až potom budeme pokračovať s pozmeňujúcimi návrhmi. To bolo podľa mňa objasnené na konferencii predsedov a pán predseda Šulc to objasnil pondelok, takže ideme hlasovať o bloku číslo 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz hlasovanie o návrhu komisie, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. E, pozmeňujúci návrh 489 za, proti, 490 za, proti, schválené. A teraz e, legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. Správa Morá Šartier, prvý blok, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Chcela by som povedať, že je to škandál, ako vediete toto zasadnutie. Moja politická skupina sa pokusila e, vzniesť ústny pozmeňujúci návrh, ten ste zamietli. A keď zrazu bude pripustený ústny pozmeňujúci návrh e, pani Beres, tak potom aj náš e, pozmeňujúci návrh musí byť povolený. Nemôžete to tu viesť od 5 k 9. Pani Harms, obmedzujem sa iba na pravidlá. Ak máte pocit, že je to škandál, že dodržiavam pravidlá, eh, tak prepačte, ale naozaj musíme postupovať podľa rokovacieho eh, poriadku. Teraz sa vrátime naspäť k správe Moran Chartier a otváram menovité hlasovanie. Končím menovité hlasovanie. Schválené. Teraz eh, budeme hlasovať o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. Eh, teraz prechádzame k správe Olbricht. Prvý blok, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh výboru, kto je za, proti, schválené. 76 za, proti, schválené. 77 za, proti, schválené. Teraz hlasujeme za legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. Teraz máme správu Pakarinen. Prvý blok, to je za, proti, zdržal sa, schválené. Návrh e, komisie za, proti, schválené. 1.1.5 e, za, proti, schválené. Legislatívne uznesenie, benovité hlasenie, hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. schválené. Teraz správa Boštinaru. Prvý blok za, proti, zdržal sa schválené. E, druhý blok. E, prepačte, návrh komisie za, proti, schválené. Pozmeňujúci 64 za, proti, zdržal sa schválené. Legislatívne uznesenie. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. schválené. Zellerová e, správa. Blok 1 až 48 za, proti schválené. Návrh komisie za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 49 za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 50 za, proti, zdržal sa schválené. 51 za, proti, zdržal sa Schválené. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz správa Regner Kraca. Amblok hlasovanie za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňte návrh 11, prvá časť za, proti, zdržal sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, schválené. si návrh 33, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. si návrh 34, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. 38. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 47. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 50. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. si návrh 54. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. si návrh 66. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 68. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 83. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 48 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 84 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 49. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 86 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. si návrh 51 za, proti, zdržal sa. Schválené. 87 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 52 za, proti, zdržal sa, schválené. 53 za, proti, zdržal sa, schválené. 44, 88, pardon, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím. Zamietnuté. 55 až 57, kto je za, proti, zdržal sa schválené. 89 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 58 za, proti, zdržal sa, schválené. 59 za, proti, zdržal sa, schválené. 60 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 61 za, proti, zdržal sa, schválené. 90. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 62 za, proti, zdržal sa, Schválené. 70. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 21 za, proti, zdržal sa. Schválené. 71. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 24 za, proti, zdržal sa, schválené. 72, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté 29 za, proti, zdržal sa, schválené. 73, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 32 za, proti, zdržal sa, schválené. 74 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 35 za, proti, zdržal sa, schválené. 75 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňací návrh 36 za, proti, zdržal sa, schválené. 76 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 37 za, proti, zdržal sa, schválené. 77 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 78. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 79. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 39. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 67. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 80. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 81 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 42 za, proti, zdržal sa schválené. 82 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 43 za, Proti? Zdržal sa? Schválené. Návrh komisie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Gratulujem. A teraz prechádzame k správe pani Beres. Pozmejúci návrh 1, prvá časť za, zdržal sa, schválené. E, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Tretia časť. E, pardon, skontrolujeme si druhú časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválené. Tretia časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Štvrtá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Piatá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Šiesta časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Siedma časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 8. čas, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Deviatá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Desiatá časť. Menovité hlasovanie. Ústny pozmeňujúci návrh. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za, proti, zdržal sa? Myslím si, že to si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh Jedna prvá časť. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prepačte. Zamietnuté. A tretia časť odpadá návrh komisie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené, legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Pani Bereš, chcete sa vyjadriť pre hlasovanie? Bolo by dobré, keby sme už konečne e, sa dostali do záveru tejto, e, tohto rokovania, pretože je potrebné, aby sme ho znova otvorili. Dobre, takže budeme teda hlasovať o návrhu e, spravodajcu, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Relazione La Via, emendamento 1 per appello. La Via správa, pozmeňovací návrh číslo 1. Pán De Castro, ospravedlním sa, ďaka. Pani predsedajúca, kolegovia, my e, teraz máme hlasovať o piatich legislatívnych e, uznesení, ktoré sa týkajú reformy e, spoločnej polnospodárskej politiky. Viac ako 2,5 roka sme pracovali, kolegovia v rokovacích tímoch a všetci sme pracovali na týchto dôležitých záveroch. Myslím si, že je dôležité, aby sme všetci podporili kompromisy hlasovaním za. E, to znamená, aby sme e, nenarušili prácu, ktorá sa dosiahla za posledné 2,5 roka. Ďakujem pekne, pán De Castro, čiže správa Lavia, pozmeňovací návrh 1, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím. príjma sa. Kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. E, legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A prijaté. E, správa Kapula Santos, pozmeňovací návrh 1. E, otváram hlasovanie menovité. Končím. Prijaté. Návrh komisie, kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Legislatívne uznesenie, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté. Ďalej správa Danten. Pozmeňovací návrh číslo 1. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh komisie, kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Legislatívne uznesenie, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Príjma sa. Správa Kapula Santos, poďme sa na číslo 1, e, menovité hlasovanie otváram, končím hlasovanie. E, príjma sa. Návrh komisie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, kto, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Príjma sa. Ďalej e, správa DES, e, kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Blok, to bol blok 1, blok 2. E, vypúšťa sa návrh komisie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, príjma sa. Ďalej Vlasák. Správa Vlasaka. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Kto je za? E, spravodajca sa chce vyjadriť. Pán Vlasák. Dámy a páni, o chvíľu budeme hlasovať o legislatívnom uznesení, ktoré umožní dve, dvom členským štátom, aby neminuté eh, eh, európske fondy ešte o ďalší rok mohli využiť. To sa dohodlo počas rokovania Európskej rady. Väčšina eh, výboru pre regionálny výbor jednoducho akceptoval túto dohodu napriek skutočnosti, že výbor pre rozpočet je presvedčený o tom, že nie len dva, ale všetky členské štáty by mali dostať viac času aby ne, nebol nikto privilegovaný. Dokonca i právne služby rady e, si myslia, že je, ten, je táto legislatíva, táto dohoda problematická, pretože ne, nerešpektuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými členskými štátmi. Vážení kolegovia, ja ako spravodajca som si urobil svoju prácu a v trialógu som rokoval o tom, čo, vyrokoval o tom, čo kolegovia chceli, napriek tomu, že ja osobne nemôžem podporiť výsledok. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Vlasák, pozmeňovací návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 1.4 e, sa vypúšťa e, návrh komisie, kto je za, proti, príjma sa legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Príjma sa správa Olbricht. Olbrichta. Nech sa páči. E, Poprosím od technika kvôli problémom s hlasovacím zariadením. Mandiamo subito un tecnico. Áno, e, technik sa na to hneď pozrie. Takže správa Olbricht, Olbrichta. Pán Tavareš? Pani e, predsedajúca, budeme hlasovať proti správe pána Olbrichta, pretože ide o pridelenie prostriedkov pre isté členské štáty, najmä Francúzsko, Taliansko, Španielsko, krajiny, ktoré majú najväčšiu nezamestnanosť, ale sú krajiny, ktoré majú viac väčšiu nezamestnanosť, mladistvých dostávajú menej peňazí. Máme tu trojku, Grécko, Írsko, Portugalsko, Cyprus. O pozmeňovacích návrhoch podmeňovacích návrhoch chceme niečo urobiť, ale je to škandál skutočne už Týždeň sa hovorí, že sa snažíme robiť niečo proti nezamestnanosti mladistvých a ďalší týždeň máme správu, ktorá je tak sformulovaná, že sú to závery z rady, ktoré, ktoré nemajú žiadnu demokratickú legitimitu a vôbec to nezodpovedá v skutočnosti. Ďakujem. Dobre, takže budeme teraz pokračovať hlasovanie. Čiže pozmienite na číslo 2, menovité hlasovanie otváram, končím. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh číslo 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 4. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. respinto 5 appello e, zamieta sa pozmeňujúci návrh 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh číslo 6, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 7, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 8, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 9, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Návrh komisie, kto je za? Nie. Pán, Ol, pán Olbrecht a pán Langstrom. Langstrom. E, mám len jednu e, prosbu na služby. Podľa rokovacieho po programu máme menovité hlasovanie mať pri mimoriadne dôležitých. Chápem, že kolegovia zo zelených majú problém s hlasovaním, ale to neznamená, že každé podhlasovanie je mimoriadne dôležité. Chcem poprosiť služby, aby to e, trošku serióznejšie preskúmali. Ďakujem pekne. Ďakujem, takže predkladám návrh komisie, kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Lövin dostane slovo Spravodajkyňa? Nie je. A nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcela len vysvetliť, že pri tejto správe e, e, prebiehali mnohé diskusie v našom výbore a výbor sa vyjadril proti mojej správe, ale dostali sme od komisie prísľub, že že nedostatky, na ktoré som poukázala, sa skutočne odstránia a že tie e, pre Kiribati platia v celom regióne. Ďakujem. Takže teraz budeme hlasovať o e, túto dohodu, kto sa je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Takže teraz prejdeme e, k správe Fox Hefner. Pán Hefner žiadal slovo milé koleg- milí kolegovia. Máme tri v hlasovaní tri ústne pozmeňovacie návrhy. K ním by som vopred chcel dať vysvetlenie, aby sme potom počas hlasovania to nemuseli prerušovať. Pozmeňovacie návrhy sú čisto technického charakteru. Dva sú jazykové zmeny po hlasovaní vo výbore a tretí návrh e, chce slovo Brusel e, vypustiť aby základný charakter tejto správy zostal zachovaný. To znamená, že my sa nevyjadrujeme k Bruselu alebo Štrasburgu. E, s touto správou môže súhlasiť všetci poslanci parlamentu, odhľadnúť do toho, aké sídlo, za aké sídlo e, parlamentu sú. Ide tu o právo Európskeho parlamentu v budúcnosti, aby sám mohol rozhodovať o tejto otázke. A nie, aby nebol len nejaký podriadený podriadený orgán e, iných európskych orgánov. Dobre, ďakujem. Takže keď sa dostaneme k pozmeňovacím návrhom e, k týmto ústnym, tak e, sa budeme nimi zaoberať. Takže odsek 1 za proti prijaté druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. E, dvojka, prvá časť, to je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Ďalej. Paragraf 4. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Ďalej. Paragraf 5. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Príjma sa. A teraz máme ústny pozmeňovací návrh. Sú nejaké výhrady? Ak nie, tak budeme postupovať či 14 členov e, sa musí postaviť na vyjadrenie opozície, áno, takže nebudeme e, dať, dávať pozmeňovať. E, takže prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Druhá časť, menovité hlasovanie. Chcete preveriť prvú časť? Áno, ešte otváram hlasovanie prvej časti. Končím hlasovanie. Príjma sa. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Tretia časť. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Preveríme tretiu časť. Otváram Končím hlasovanie. Zamieta sa. Musíte vyššie dvíhať ruky. Po, ústny pozmeňovací návrh. Má niekto výhrady voči ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Áno. V tom prípade budeme pokračovať. Prvá časť, eh, paragraf 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Úvodné ustanovenie A. Ústny pozmeňovací návrh. Je nejaká námietka voči ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie. Nie je výhrada, takže kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Úvodné ustanovenie D, prvá časť. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? E, príjma sa. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. E, úvodné ustanovenie F, e, či O, či úvodné ustanovenie O. Takže e, sa ospravedlnila, vrátime sa ku prvej časti F, druhá časť, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Teraz je to úvodné ustanovenie O, kto je za, proti, kto sa držal, príjma sa. E, uvedené ustanovenie T, kto je za, proti, kto sa zdržal, Príjma sa. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa hlasovanie o uznesení, o celom, hlasovaní, o celom uznesení otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Príma sa. Čo je mi opravdu?